prípad ľudskoprávnych aktivistov Tulaniho Masika a Bhekiho Makubua. Takže slovo dostáva, dostávajú spravodajcovia. Ako prvý bude hovoriť pán Mark Demesmaker. Máte slovo na minútu. Ďakujem. Pán predseda, vážni kolegovia, takže Od tej doby, čo v roku 1900, eh, od roku 1973 mi eh, zlá situácia, ktorá je a taktiež bývalý král, svatý tretí, súčasný král, má absolútnu moc nad eh, legislatívou, taktiež nad súdnictvom a taktiež je tam jedna z najväčších alebo mm, jedna z krajín, kde je najrozšírenejšie AIDS na svete. Taktiež boli ľudia e, protiprávne odsudzovaní a teraz máme prípad e, týchto e, dvoch ľudí, Tuoleny Maseka a Beky Makubu, ktorí boli teda aktivistami a boli taktiež odsudení. Svazisko je, e, podpísalo dohodu z Kotonu, takže musí rešpektovať ľudské práva. Pán komisár, naša politika voči Svazisku sa nemôže riadiť len Masekom, Makubum a ostatnými e, väzňami, ale vy musíte urobiť všetko, čo bude vo vašich silách, aby sme e, vydlažili cestu k demokracii. Ďakujeme, pán Korál. Ďakujem. Ako práve povedal kolega, pán Maseko a Makubu boli odsudení a na, teda vo vezení. Svazisku. Jeden je právnikom pre Kongres odborových svezov Svaziska, druhý je publicistom a šredaktorom The Nation. To je jeden z najdôležitejších, jeden z najdôležitejších nových krajine. Od e, roku 1968 e, táto krajina bola takmer vždy e, v núdzovom stave. Je to absolutárska monarchia, ako sme to počuli, ale taktiež je súčasťou všeobecného systému preferencií z EÚ, takže komisia musí zaručiť, že táto krajina rešpektuje príslušné požiadavky. A to taktiež píšeme v texte uznesenia. Nemôžeme mať e, obchodné vzťahy e, s krajinami, ktoré systematicky porušujú ľudské práva. Chceme vyslať jasný signál vláde Svazíska. Ďakujem. Pani Maria Hojbuch. Prosím. Ďakujem. Tulany Maseko a Beky Makubu chceli upozorniť na situáciu v oblasti ľudských práv a taktiež e, e, právny systém vo svojej krajine. A dopadlo to podobne ako v iných prípadoch a mm, oni taktiež by mali teraz použití ako ostrešu ciprika pre ľudí, ktorí sa venujú podobným činnostiam. No a e, by sme upozorniť Svazisko na ich vlastnú ústavu z roku 2005. Musia rešpektovať princípy vlastnej ústavy. Je tam článok 24, ktorý zaručuje e, právo na slobodu prejavu a taktiež médií musia taktiež rešpektovať dohodu z Kotonu, ktorú podpísali z EÚ, kde sa taktiež hovorí o demokracii a ľudských právach musíme žiadať, aby tieto dve osoby boli e, bezodkladne prepustené. Ale nie len títo dvaja, ale aj ďalší, ktorí sú z podobných dôvodov v zvazisku väznení taktiež tie podmienky, ktorý, na ktorých sú uväznení obaja, sú v podstate e, sami e, na celé a musíme skutočne tlačiť na vyriešenie tejto situácie. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Javier Nart. Ďakujem, pán predseda. Už sme si asi zvykli na tie mnohé odsúdenia, na tú retoriku, ktorá tu stále zaznieva, ale myslím si, že je dôležité prejsť do praxe a k činom. Máme tu článok 2 súcešnej dohody asociácií, kde je v podstate demokratická doložka, ktorá sa v podstate nikdy neuplatňuje. Potom máme článok 9.2 dohody z Kotonu, kde sa taktiež e, definuje demokracia a potom partnerská dohoda s juhoafrickými repu- e, republikami, taktiež medzi nimi tie e, Svazísko. Mali by sme vyžadovať uplatňovanie týchto článkov. Už nechcem, aby boli odsudzovaní ďalší ľudia. Chcem, aby boli príslušné články a ustanovenia uplatňovaná. Pretože v opačnom prípade s nimi nebudeme mať e, e, žiadne e, obchodné styky. Musia plniť ustanovenia, ktoré sú súčasťami našich demokratických dohôd. Ďakujeme. Teraz pani poslankyňa Senra Rodriguez. Prosím. Ďakujem. Svazisko, tu sa porušuje, porušuje ľudské práva a taktiež práva e, účasti v odboroch. Je to veľmi zaujímavá situácia. Všetky tieto práva sú súčasťou e, vyhlásenia o ľudských právach a preto musíme byť neochvejní, musíme využiť mechanizmy, ktoré má k dispozícii, tak aby svazíska vláda garantovala e, E, že sa budú rešpektovať práva polnospodárov, zamestnancov, princípy demokracie, pluralizmu a musíme taktiež žiadať o slobodu zadržiavaných osôb. Chcem parlament a komisiu upozorniť na stav demokracie v niektorých členských štátoch, napríklad ako v Španielsku, kde sa prepracováva e, trestný zákonník, ale v podstate sa tým môže vyvoláva v nás obavy e, tá situácia, ktorá môže viesť e, k e, nepravnými okolnostiam pre členom, členov odborov. Aj naše členské štáty musia byť slobodné. V opačnom prípade nebudem mať dôvery, dôveru na medzinárodnej úrovni. Ďakujem, pán Kelam. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, situácia ľudskoprávna v Svazisku je, bola vždy uh, problematickou, uh, ale v nedávnej dobe právny štát a jeho rešpekt sa výrazne zhoršili. Je to dôvod uh, k obavám, pokiaľ ide o pána Maseku, ktorý len zastával zámery, zámery miestneho kongresu odborárov, takisto vydavateľ redaktor e, nezávislých novín, pán Makubu. Obaja boli obvinení e, absurdný, z absurdných e, zločinov. A naše posolstvo by preto malo byť, že nezávislosť súdnictva musí byť za každých okolností plne rešpektovaná. A my žiadame svazijské orgány, aby bezpodmienečne prepustili týchto dvoch väzňov, rovnako tiež ďalších, ktorí boli odsudení za to, že vyjadrili svoj názor Vyzývame e, Svazisko, aby okamžite sa držali svojich záväzkov vo vzťahu k ľudským právam v, e, v zmysle kotonského dohovoru. Je tu predsa dôležitá sloboda prejavu, ktorá je súčasťou tohoto e, dohovoru. Ak máme obchodné preferencie poskytnúť Svazisku, treba to priamo napojiť na rešpekt právneho štátu a ľudských práv miestnou vládou. Boli tu jasné znaky, že konečne e, tento kongres e, e, odborárov bol registrovaný. A toto je len prvý krok a očakávame, že Svazísko bude pokračovať v krokoch rovnakým smerom. Slovo má teraz ďalej pani Darling. Ďakujem, pán predseda. Masívne politické prenasledovania a zásahy vo Svazísku krehká občianská spoločnosť v takýchto situáciách potrebuje našu podporu. E, centrálne pre takéto úsilie sú práve odborárske snahy. E, e, my dnes apelujeme na svazijskú vládu. Hovoríme vláde, že Európska únia pozorne sretuje ľudskú, ľudskoprávnu a odborárskú situáciu, uväznenie pánov Maseku a, a Makubu, je netolerovateľné. Musia byť okamžite prepustení a bezpodmienečne prepustení. Tí, ktorí bojujú za pokrok v Sazijsku, um, ich úsilie bude len vtedy uh, užitočné, ak budú skutočné kroky. My vyzývame týmto uznesením EÚ, aby použila všetky svoje páky na to, aby, na, aby sme chránili ľudské práva v Svazísku. Toto musí byť uh, úsilie komisie a jej zástupcov v Svazísku Pán komisár, a Spojené štáty e, konali. Prečo sme nekonali my? Uh, Ďakujeme. A teraz zastupcov politických skupín. Najprv v mene EPP pán Sean Kelly. A to na minútu. Ďakujem pekne. Prípad Svozíska je určite veľmi E, závažný. Každá krajina, ktorá vyhlasí e, e, naliehavý stav v roku 1973 a ešte 42 a krokov neskôr, tak rozpráva svoj vlastný príbeh. Páni Masuka a Makubu, spôsob, akým sa k ním pristupuje, osobitne chcem upozorniť na skutočnosť, že sudca, ktorý viedol proces, bol sudca, ktorý bol kritizovaný práve v novinách, eh, kde písal pán Maseku. To eh, vám jasne ukazuje, že je potrebné hovoriť o spravodlivosti eh, súdnych procesov. Parlament by v druhej polovici roku by mal rozhodovať a to by sa zabezpečí, že výnimočný stav sa ukončí. E, obaja páni budú prepustení a tiež bude e, rešpekt e, odborov žien chudobných, aby sa čosi urobilo, aby sa zlučila situácia, inak by sme nemali súhlasiť. Ďakujem. Teraz v mene socialistov a demokratov má slovo pani Jungerius v auguste minulého roku premiér Svaziska vyzval, aby sa postupovalo proti dvom odborárským lídrom. Kritizovali vládu za hrozný stav ľudských práv, práv pracujúcich, politickej situáciu v krajine počas afrického samitu vo Washingtone. Napriek e, hroznému vývoju Sazisko nadalej zostal súčasťou e, nášho systému preferencií a dostáva teda obchodné preferencie bez toho, že by plnil podmienky potrebné na rešpektovanie základné ľudské práva a aby sa držal princípov dobrého riadenia. Vychádzajúc z šokujúcich prípadov porušení práv, komisia by mala nasledovať USA a prešetrovať porušenia e, ľudských a pracovných práv. Ak sa potvrdia, komisia by mala e, zvažovať stiahnutie poskytnutých e, obchodných preferencií, ak to nebude fungovať, ak nefungovala, nefungoval cukor. Teraz je na čase použiť bič. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz v, skup- v mene skupiny ALDE pán poslanec e, Faria. kolegovia Sozisko a jeho boj za slobodu prejavu to je veľmi dôležité. Právnik, ktorý bol ocenený za svoju prácu v ľudskoprávnej oblasti v Afrike, Becky eh, Makubi je príkladom eh, takisto eh, boja za tieto princípy. Boli odsudení za to, že publikovali kritické články hovoriace o E, závislosti súdnictva. E, e, žiadne záruky pritom neplatili pre ich súdne procesy. Ako hovoril predrečník, sudca, ktorý vlastne bol cieľom tohto čl- článku, bol tý, kto, tým, ktorý ich súdil. Ďalšie práva ako sloboda zhromažďovania sa, ľudskoprávne doložky, to všetko znamená že ak e, naše slobody sa nám odoberajú, treba, e, je našou povinnosťou volať o, volať o nastolo, znovu nastolenie ľudskej dôstojnosti. Teraz pán poslanec Dechovský. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, v zmysle kotonského dohovoru Svazilsko musí rešpektovať demokratické hodnoty, kam e, určite patrí i sloboda prejavu. Preto uväznenie právnika Tulani Maseko a novinára Becky Makubu považujem za protiprávne. Žiadny štát nemôže porušovať základné lidské práva a používať brutálne metódy a brutálne spôsoby proti svojim kritikom. Je treba Svazísku jednoznačne povedať, že demokracia funguje inak. Slazícká vláda musí zabezpečiť a posilňovať demokratické hodnoty, tak, ako je to dané i v ústave. Európska únia nechce nič viac. Európska únia chce iba, aby Slzisko rešpektovalo svoju vlastnú ústavu. A úlohou Európskej únie je dohľadať na to a ďalej chrániť ľudské práva vo Slzisku. Inak Slzisko nebude pre Európskou úniou obchodným partnerom a táto diskusia by mala sloziskej vláde vyslať jednoznačný signál. Ďakujem vám, pane poslanec. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz sa prechádzame k spontánnej časti našej rozpravy. Slovo dostáva pán Frunzulíka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som presvedčený, že je veľmi dôležité, aby e, medzinárodná solidarita bola vyjadrená politickým oponentom, ktorí boli e, uväznení v Svazísku. Nemôžeme ignorovať podmienky politických väzňov. Je to otázka ľudskej dôstojnosti a sociálnej spravodlivosti. Svazísko sa v kotonskej dohode alebo dohode z Kotonu zaviazalo rešpektovať demokraciu, kam patria sloboda médií a vyjadrenia. Vláda by mala prijať opatrenia na podporu slobody prejavu, demokracie, pluralizmu a vytvoriť legislatívny rámec, ktorý umožňuje plnú participáciu politických strán v súlade s povinnosťami a záväzkami. A to musí garantovať každý, za každý podmienok telesnú psychologickú integritu svazijských politických väzňov a bez bezdôkladne ich prepustiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostáva pán poslanec Marias. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Situácia v Svazísku je dobre známa. Absolutistická monarchia, núdzový stav, demokratický systém sa úplne rozpadol, pracovné práva ľudí sa porušujú, neplatí právo pre zhromažďovanie zamestnancov, ľudské práva sú ignorované a isto je známy právnik, ktorý obhajuje pracovníkov v mene odborových zväzov a on kritizoval systém. Pán Makubu je žurnalista a tiež kritizoval režim a oni dostali veľmi prísne tresty, ktoré sú neprimerané a samozrejme podľa dohody z Kotonu Svazísko musí držať ľudské práve a to sa im nedarí, pretože toto je nedemokratický režim. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Kastaldo na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Svazisko absolutistická monarchia, kde posledné dva nezávislé hlasy Maseko a Makubu prišli, alebo boli umočané. No. To krajina, ktorá neexistuje, alebo ktoré oni, ob, oni kritizovali, nedemokratický systém súdnictva, tak je eufemisticky povedané. Treba si to len predstaviť, no Coca-Cola má 40% hrubého domáceho dôchodku z Fazíska. Vidíme tiež obrovské komerčné záujmy, aby krajina ďalej spadala do systému, všeobecných preferencií. Čo by sme mali robiť? Nemali by sme uh, konečne alebo nejak výnimočne uh, povedať jasne v rámci dohody o hospodárskom partnerstve s krajinami. Už eh, nemôžeme sa sami klamať a niečo si nahovárať. Je skutočne katastrofálne, ako sa porušuje dohoda s Kotonu. My by sme skutočne jasne mali povedať, že Treba dodržiavať ľudské práva, pretože ináč stratíme akúkoľvek dôveryhodnosť. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz nasleduje kolega Želuka Anno. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V Taliansku existuje e, relácia, či rozumiete humoru. No a hovorilo sa, alebo hovorili sme to ďalej o utečencoch z Mianmarska. My nedokážeme sa vyrovnať so vlastnými utečencami, ale hovoríme radšej o Svazísku. Je to vesel, veselšie. Ale sa pýtajú, kde vôbec Svazísko je. No už upraťme si pred vlastným Prahom, starajme sa o našich občanov, seniorov, mladých, aby im sa darilo lepšie. Mali by sme sa starať aj sami o seba, nie len na druhom konci sveta, pretože to nič neprinesie. Takže títo dva ľudia, ktorí boli zadržaní, e, v podstate mi to je jedno. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz menej Európskej komisie pán komisár Stylianides. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda, kolegyne, kolegovia. Vítame záujem Európskeho parlamentu o tento špecifický prípad právnika a bojovníka za ľudské práva Tulaniho Naseka a jeho spolubojovníka, spolubojovníka Bekyho Makubu. Nušia v marci 2014 boli zatknutí a odvtedy vyjadrujeme závažné obavy o slobode médií a slobode prejavu z Vazísku. Maseko a Makubu e, boli uväznení 17. marca 2014 o tom, čo zverejnili e, článok e, časopise The Nation, kde kritizovali súd No a to je delegácia Bambane s konzultáciami s našimi partnermi. Sleduje oba prípady veľmi pozorne. Vyslanec EÚ sa zúčastnil súdu a je v úzkom kontakte s rodinnými príslušníkmi a predložil formálnu žiadosť, aby ich mohol navštíviť vo väzení Európska únia. Prihala vyjadrenie v marci 31. marca minulý rok na to, aby sme vyjadrili obavy zo zadržania tých dvoch obvinených v júni 2014 vyjadrení, vyjadrení na medzinárodnej konferencii ILO, kde sa hovorilo o pracovných podmienkach v Svazísku. Ale boli odsúdení aj tak na dva roky väzby bez alternatívnej možnosti zložiť finančnú pokutu. Súd medzinárodné e, skupiny pre ľudské práva odsudili ako nes- nespravodlivý a nezodpovedajúci medzinárodným štandardom. A e, tom bolo vydané v júli 2014 tlačové vyhlásenie, e, kde sme vyhlásili a vyzvali svazijské orgány, aby rešpektovali a podporovali slobodu prejavu v súlade s ústavou krajiny a medzinárodnými povinnosťami a záväzkami. Európska únia priznáva, že ľudskoprávna história je znepokojujúca a bohužiaľ zlepšenie je veľmi pomalé, ale keďže slabé odbory nie sú zakázané, tak eh, ich eh, stretnutia nebudú narušené a na záver by som ešte rád dodal, že Svazísko a jeho systém justície pod obrovským tlakom Michael Ramo Pitedy je obvinený z 28 porušení, vrátane zneužitia právomoci. Istý Similáne, ktorý bol sudcom týchto dvoch aktivistov, je v súčasnosti e, zatknutý. a tiež obvinený zo zneužitia právomoci. No a minister spravodlivosti. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Evharisto. Ďakujem bardzo pani. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. A dostali sme 7 návrhov uznesení. sme návrh Európskej ľudovej strany, e, skupiny socialistov a demokratov, skupiny EKR, ALDE, GUE, skupiny zelených, a EFDD drží návrhy. Diskusia je ukončená a hlasovanie nasleduje. Teraz po rozpráve ďakujem pekne. Colleagues. Takže, kolegovia, začneme o minútu hlasovať. Takže máte minútu na to, aby ste sa usadili a môžeme začať hlasovať.